Európy. Pričom my chceme premietnúť to, čo fungovalo teraz do nového nariadenia EFSI. Eh, EFSI funguje. Toto môžem konštatovať už teraz. Takže my vítame stanovisko um, ehm, EÚ a teda Európskeho parlamentu a my, my, my akceptujeme E, to, že e, Európsky parlament volá potom, aby sme mali 75-percentný podiel na e, týchto investíciách EFSI ako skupina EIB, tiež aby sme podporili komerčné banky do, pri investíciách do Európy. Ja by som teda chcel pohovoriť ešte aj o úlohe EIB ako externej investičnej banky a my už mnoho rokov podporujeme investície v mnohých krajinách v zahraničí bez toho, aby to stálo európskych daňových poplatníkov veľa peňazí. My sme lídrom v crowdfundingu a riešení, inovatívnych bankových riešení e, vo verejnom a súkromnom sektore. My sme sa angažovali v projektoch v Európskej únii aj mimo nej. A e, prinesli sme, a realizovali sme mnoho projektov v zahraničí, ktoré boli veľmi úspešné, takže dá sa povedať, že s cieľom zlepšenia života e, ľudí v zahraničí financujeme malých a stredne veľkých e, podnikateľov, napríklad v Afrike, kde sa sústredujeme na mladých a africké ženy. A zároveň v Ázii a Južnej Amerike financujeme klimatické programy, pričom podporujeme susedské vzťahy a reagujeme na naliehavé priority Európskej únie, ako to bolo v prípade ukrajinského balíka. Okrem iného, prostredníctvom iniciatívy e, na posilnenie ekonomickej odolnosti na Západnom Balkáne podporujeme krajiny, ktoré sú ovplyvnené migráciou, teda hostiteľské krajiny, tranzitné krajiny, alebo dokonca krajiny pôvodu migračných tokov. V architektúre rozvojových fondov Európy je veľa neefektívnosti, ale e, je potrebné lepšie koordinovať tieto nástroje, pričom e, spájame inovatívne bankové riešenia a a granty. Granty budú naďalej zohrávať veľkú úlohu, ale treba si, e, treba si uvedomiť, že nástroj na mobilizovanie investícií budú zohrávať úlohu čoraz väčšiu. Európska banka bude um, tieto programy realizovať tak, aby prispievali k politikám a ich cieľom v Európskej únii. E, my chceme byť lídrom. Čína samozrejme napríklad je veľkým aktérom, USA sú veľkým aktérom a veľmi dôležitý fakt je, že sa tu obnovuje hrozba multilateralizmu a práve preto Európa musí riešiť globálne záležitosti a ukázať sa ako líder. Preto potrebujeme silnú finančnú um, stránku a na to práve slúži EIB. A preto som vďačný za to, že vo vašej správe E, táto ústredná úloha EIB, EIB v architektúre po roku 2020 vo financovaní zahraničných projektov je vnímaná ako kľúčová. Ja, si, ja som si istý, že teraz môžeme pre, pretlmočiť to, čo sme sa naučili e, v prípade FC aj do aktivít mimo Európy. Tieto rokovania momentálne prebiehajú. V tejto chvíli práve prebiehajú. A teraz myslím doslova, hneď teraz. No a ja chcem poďakovať aj pani Kapu za to, že vyzdvihla e, zodpovednosť pri vynakladaní e, finančných prostriedkov. Tam nemôžeme zaspať na Vavrínu. Už teraz e, v, v oblasti súladu sme na špici a takto chceme aj zostať. A tiež vítam to, aby Európska únia aj členské štáty využívali tie isté kritéria a štandardy pri požičiavaní ako iné viacstranné inštitúcie ako IB. My publikujeme čoraz viac informácií o našich aktivitách a dopad eh, a o dopade, ktorý majú na každodenný život občanov. A v otázke vyhýbania sa daňam môžem vás ubezpečiť, že vynakladáme veľa snahy na to, aby tieto eh, činnosti boli potlačené a sme veľmi bdeli a snažíme sa, aby peniaze Európskej únie neboli zneužívané. A teraz vás chcem informovať o jednej veci, ktorá na nešťastie nás asi bude zamestnávať, e, ako ukázali aj včerajšie e, udalosti, teda otázka od vystúpenia Británie z Európskej únie. Na nešťastie, ak e, Británia opustí Európsku úniu, tak prestane byť členom tejto banky, čo bude mať niekoľko dopadov, tak inštitucionálnych ako aj finančných. A v tomto kontexte chcem vyjadriť vďaku parlamentu za rýchle schválenie e, z pozitívneho stanoviska o zmene štatútu a systému správy EIB po vystúpení Británie z EÚ. Odchod Británie znamená, že kapitál EIB sa znížil o zhruba 40 miliard eur, ale väčšina z toho je e, kapitál, ktorý možno stiahnuť, pretože členské štáty zaplatili v hotovosti veľmi málo. To znamená asi 100 miliardové zníženie nášho maximálneho úverového priestoru. Ja vám ne, nemusím pripomínať, že takýto scenár samozrejme nie je v nikoho záujme. A ako e, signál alebo ukážku dôvery VIB správna rada banky sa rozhodla posilniť kapitálovú bázu aj po Brexite a 27 členov sa, náhra, sa, roz, sa rozhodlo, že e, z rezerv uhradí e, príspevok Británia a niektoré členské štáty dokonca nezávisle sa rozhodli zvýšiť alebo ponúkli zvýšenie svojho podielu EIB. A my uh, môžeme, alebo teraz, teraz budeme musieť pristúpiť k tomu, aby sme tieto zmeny vykonali predtým, než Británia vystúpi reálne z únia. Ide o to, aby sme mohli naďalej prispievať k európskym cieľom e, z pohľadu iba ináč prídeme všetci oveľa. Nemusím pripomínať, že aj komisii, aj parlamentu, aj rade konec koncov ide o znižovanie negatívneho dopadu Brexitu. Takže ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu. E, ďakujem pekne, pán predseda. A teraz v mene Európskej komisie dostáva slovo pán komisár Katajnen. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, ste poslanky poslanci, e, chcel by som privítať túto správu a poďakovať sa parlamentu a osobitne a e, pani spravodajkyni Barbare Kapel za skvelú prácu. My si uvedomujeme dôležitosť, ktorú parlament právom prikladá monitorovaniu Európskej investičnej banky ako kľúčového hráča, pokiaľ ide o naplnenie našich pilotických priorít. Naša banka je nevyhnutným partnerom, pokiaľ ide o implementáciu politik EÚ v rámci a hraníc, ako aj mimo hraníc EÚ. Naša banka dokázala schopnosť pretvárať svoje aktivity. Úspešná implementácia EFSI vynikajúco ilustruje schopnosť chopiť sa nových príležitostí a nanovo definovať podnikateľské modely, ktoré riešia investičné medzery, medzery, ktoré ešte stále ovplyvňujú EÚ. Hlavne v odvetviach ako sú inovácie a infraštruktúra strategická pozícia banky, pokiaľ ide o kľúčové odvetvia, to bolo centrom eh, diskusie, ktorá sa uskutočnila v roku 2018 eh, z pohľadu odchodu jedného najdôležitejších akcionárov tejto banky a teda Spojeného kráľovstva. Ja osobitne vítam nedávnu dohodu, eh, ktorú uzatvorili členské štáty, pokiaľ ide o kapitálové aspekty následne po vystúpení Spojeného kráľovstva, ako aj reformy správy a riadenia tento balíček e, ukazuje silný záväzok akcionárov smerom k EIB, čo je nevyhnutné z pohľadu toho, aby sme zachovali e, trojité Ačko ako rating banky a aby sme zachovali e, tie objemy požičiavaných prostriedkov. V kontexte nadchádzajúceho viacročného finančného rámca by som chcel pripomenúť, že EIB bude naďalej kľúčovým implementačným partnerom EÚ. V rámci fondu Invest EU komisia a skupina EIB navrhli vytvoriť partnerstvo, aby podporovali implementáciu programov a aby zabezpečili konzistentnosť, inkluzívnosť a efektívnosť. V rámci tohto návrhu 75-percentný podiel v EÚ, v EÚ teda v EIB by bol e, stanovený priamo aj v nariadení. A okrem toho, znalosti e, skupiny EIB e, budú veľmi cenné z pohľadu nastavenie vypracovania, implementácie správy o programe EIB. Správa komisie o medzinárodnom nástroji spolupráce to doplní súčasné politiky EÚ. Komisia navrhla, aby nový nástroj bol používaný prostredníctvom otvorenej architektúry pričom sa oprieme o všetku existujúce znalosti EIB medzinárodných finančných inštitúcií, ako aj národných a regionálnych aktérov na poli rozvoja. Po 10 ročiach skúseností, s zistoročiami skúseností zostane banka naďalej významným partnerom EÚ, pokiaľ ide o externé aktivity úverovania aj v nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci. V súčasnosti komisia diskutuje s EIB aj s ostatnými finančnými inštitúciami, aby si zadefinovali dobrý prístup, ktorý by poskytol EIB takú tú základnú operačnú predvydateľnosť po roku 2020. Na záver chcem sa dotknúť dvoch e, osobitných vecí, ktoré ste vyzdvihli vo svojej správe. Najskôr klimatické zmeny. Komisia plne podporuje ambicióznu stratégiu na boj proti klimatickým zmenám Európskej investičnej banky, kde chce tak povedz, dorovnať záväzky z Parížského dohovoru, in, zvýšiť investície do obnoviteľných zdrojov a takisto zabezpečiť efektívnosť energetického odvetvia, to je nevyhnutné z naplnenia tohto cieľa. Ďalej, daňová, daňové súlady EÚ e, zaznamenalo bezprecedentný pokrok, pokiaľ ide o boj proti e, nekalým daňovým postupom za posledné dva roky. Sú to nové požiadavky proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, ktoré pokrývajú predovšetkým investície, finančné a investičné operácie. Komisia úzko spolupracuje s EIB a s inými partnermi implementácie, aby prispôsobili súčasné postupy súladu na novo vzniknuté prostredie. Takisto sme v marci 2018 schválili oznámenie, ktorým chceme uľahčiť implementáciu týchto nových požiadaviek. Vítam spoluprácu EIB a útvarov komisie v snahe zohľadniť nedávny vývoj e, tak na úrovni EÚ, ako aj medzinárodne, pokiaľ ide o postupy a teda premietnúť ho do postupov banky. Komisia naďalej bude sledovať tento dôležitý spis a budeme sa tešiť na návrh EIB, pokiaľ ide o revíziu relevantných politik zo strany Európskej investičnej banky. Pani predsednička, e, chcem sa ešte raz poďakovať pani spravodajkyni, ako aj všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto práce za veľmi presné, veľmi presnú, veľmi podrobnú analýzu situácie. Ďakujem pekne. Eh, ďakujem pekne, eh, pán komisár. Teraz eh, v mene výboru pre medzinárodný obchod dostáva na minútu slovo pán Beckett. voorzitter, beste collega's. Wij vinden dat de e Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. My sa domnievame, že EIB odvádza dobrú prácu. Významné veci, ktoré sa týkajú infraštruktúry a aj projekty infraštruktúrne, tie sú možné len vďaka EIB. V správe, teda konkrétne v časti financovania sa hovorí o tom, ako zabezpečiť teda financovanie EIB, lebo vydávanie dlhopisov alebo využívanie medzinárodných kapitálových trhov e, v rozsahu 16 miliard eur ročne je tu však možnosť, že budú sankcie platiť zo strany americké, americkej strany. To znamená, že eBay nebude mať priestor na svoje investičné rozhodnutia. Takisto dolár je využívaný ako páka a geopolitické boje. Európa musí ísť cestou vlastných eh, volieb a preto musíme postupne redukovať tie dlhopisy, ktoré sú denominované v dolároch. Teraz vystúpia rečníci v mene politických skupín. Najskôr za EPP pán Langen. Dve minúty. Ja, Dank, äh, Heuer, e, Ďakujem pekne, e, pán predseda Hoyer, pán podpredseda Katajnen. Pani spravodajkyňa, najskôr sa chcem teda poďakovať pani spravodajkyni, pani Kapel, odviedla dobrú prácu. A pán Hoyer, vy sa nemôžete čudovať, že je snemovňa tak prázdna. E, v tejto chvíli prebiehajú stretnutia politických skupín v rámci prípravy na zajtrašie hlasovanie a to sa týka všetkých veľkých politických skupín, môžete byť v kľude, pretože včera, eh, keď tu bola Európska centrálna banka, tak eh, bolo na pár ľudí viac snemovni. Ja chcem povedať, že správa je kvalitná. Európska investičná banka je veľmi dôležitou inštitúciou. Vy ste spomínali, aké sú tie výhody. Pani Kapel spomenula tie najdôležitejšie body. EPP túto správu podporí spolu s pani spravodajkyňou aj počas rozhovorov sme sa nám podarilo teda presadiť naše podstatné veci, to je pozitívne. A keď zdôrazníme, že EIB, EIB je jediná výlučná banka, ktorá má na starosti prostriedky členských štátov a že sa orientuje podľa politík a štandardov, tak je to neuveriteľná výhoda. A keď si vezmeme to včerajšie rozhodnutie o Brexite, ja osobne, keď môžem si dovoliť povedať, tak ja neverím, že Brexit sa naplní, ešte sa mu zabráni je ale dobré, že je tu takéto kapitálové zabezpečenie. Tie ťažiskové body, e, udržateľnosť e, odvetvia malých a stredných podnikov, e, skutočnosť, že hovoríte o požičkách a nie o prírážkach, prí, prí, hovoríte o tom nejaké synergii so Svetovou bankou. To sú všetko veci, ktoré by si vyžiadali väčšiu prítomnosť v snemovni a v rámci diskusie nie je tomu tak, bohužiaľ aj ja e, dúfam, že zajtra bude väčšia účasť, e, ako to bolo v gestorskom výbore. Tam sa e, liberáli zdržali, sociálne demokrati sa zdržali, komunisti a zelení hlasovali proti. Čiže vlastne 24 za, 9 sa zdržali, 9 proti, pokiaľ ide o túto správu. Došlo teda k jej schváleniu len vďaka zapojeniu EPP a ECR, EKR a to nie je nejaký signál aktivity parlamentu smerom k teda banke. Ďakujem pekne. Teraz za SAD pán Hauregi Antondo na dve minúty. Gracias, presidenta. To... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa pripájam k tým, ktorí blahoželali spravodajcovi k správe ale chcem vypichnúť dve myšlienky, ktoré podľa mňa nie sú dostatočne zdôraznené v stanovisku Európskeho parlamentu. Ide o význam EIB. Áno, je to veľký svetový aktér, s tým súhlasím. Aj v EÚ má obrovský význam, čo sa týka uplatňovania priorít a dosahovania cieľov. A preto je tu môj prvý návrh. E, zameranie sa na to, čo robí EIB v tretich krajinách. Mnohé tretie krajiny ťažia z činnosti EIB, ale možno, že by sa dali navýšiť naše pôžičky a bankové operácie vo viacerých krajinách. Spravodajca hovorí o soft power. Um, v zahraničnej politike je to trošku podkopané tým, že nemá EÚ dostatočnú vojenskú váhu, ale ja si myslím, že táto banka, ktorá je dôležitá z viacerých hľadísk, by mala, jednoducho jej úloha by mala byť prehodnotená. A v správe to treba trošku upresniť tretie krajiny. To nie sú iba krajiny východnej Európy alebo e, nie sú to výlučne krajiny východnej Európy, takže tam by sme to mali trošku rozlišovať aj v kontexte susedstva. Možno, že je stručná odvolávka na Strednú Ameriku. V Afrike robíme veľa, to je známe, a EIB sa zameriava hlavne na klimatické zmeny, ale treba tu zvýšiť aktivitu. Aj Kuba v kontexte Strednej Ameriky zohráva dôležitú úlohu. Tam by EIB mohla spraviť veľa. Teraz za EKR pán Ožek na minútu. Pani przewodnicząca, pani prezeše, pani panowie. Ďakujem za slovo, vážený prítomný. E, Chcem zdať hold 60. výročiu činnosti EIB. To svedčí o jej úlohe pri podpore verejného a súkromného sektora. Ja uznávam spoluprácu banky e, s národnými orgádmi, čo sa týka boja proti daňovým podvodom, praniu špinavých peňazí a agresívnemu daňovému plánovaniu. Naše činnosti sú doplnkové, to treba zdôrazniť. Napríklad aj to, čo polská vláda spravila v posledných troch rukoch. Ale čo sa týka európskych programov, EIB je jedinou bankou, ktorá by mala byť prvým partnerom zodpovedným za plnením týchto projektov. A ešte chcem zablahoželať spravodajcovi. Ďakujem. Nun im Namen der... Teraz sa Alde, pán Konie, na dve minúty. Vážená kol, vážení kolegovia, EIB prispieva k financovaniu hospodárskej činnosti v EÚ, aj mimo EÚ, to je dobre známe. E, hovorili ste o zlom dopade Brexitu, e, ale v správe sa zdôrazňuje pozitívna úloha EIB. Ja chcem sa zamerať na niekoľko bodov, hlavne na to, že sa netreba správať ako súkromná banka, ale zamerať sa na tie oblasti, kde chýbajú financie a vaše projekty, ktoré sa financujú v dolároch, to je zo zjavných e, dôvodov, e, ale možno, že predsa len ísť nad rámec toho, čo si želáme v oblasti boja proti chudobe a klimatickým, klimatickým zmenám aby Európa dosiahla to, čo sa snaží a taktiež e, reforma správy a transparentnosti. E, to sa týka nielen vás, ale aj sprostredkovateľov, s ktorými spolupracujete. Daňové podvody a pranie špinavých peňazí, tu musí byť EIB obzvlášť obozretná, čo sa týka nových techník, ktoré využívajú e, zločinci a ešte na záver E, ja ako náhradník výboru pre rozvoj. E, je tu vaša úloha e, financovania v rozvojových krajinách, hlavne v Afrike vyzývam vás, aby ste prioritne investovali tieto projekty, aby to mm, pomáhalo lokálnym aktérom, ale taktiež e, im umožniť e, mať zisky, z ktorých budú môcť financovať svoje vlastné e, financie. Blahoželám spravodajkyne a spravodajkyne ja dúfam, že kolegovia túto správu podporia. Ďakujem teraz za zelených. Pán Eichhout na dve minúty. Ďakujem. My sme sa zhodli, že budeme hlasovať proti e, správe a to preto, že bolo niekoľko zásadných e, pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov, ktoré sa žiaľ neozrkadlili v kompromisoch, takže nemáme pocit, že by náš kompromis bol zohľadnený. Budeme preto hlasovať proti, ale chcem sa dnes zamerať na diskusiu o klíme. E, klimatické kritéria a konzistentnosť našich európskych politík. Už v novembri Európska komisia zverejnila dlhodobú stratégiu a bolo úplne jasné, že Európa môže a musí byť e, bezuhlíková do roku 2020, čiže energetický sektor to musí zvládnuť do roku 2040, pretože e, potom budú ešte ťažšie odvetvia do roku 2040 energetická infraštruktúra musí byť e, s nulovými emisiami, čiže investície dnes musia pamätať aj na to, ako dosiahneme nulovú úroveň uhlíka za 20 rokov. Takže dnešné investície musia byť nulovo-uhlíkové, musia sa zbaviť fosílnych palív a to nie je momentálne situácia. Tak to nie je. Ešte stále veľa peniazí z EIB smeruje do infraš- fosílnej infraštruktúry. Veľmi často sa hovorí o argumente bezpečnosti, ale to nie je argument, pretože ten odporuje našej dlhodobej stratégii. A ja viem, že je by povedala, že si znovu prehodnotí svoju stratégiu klimatického charakteru, ale ja by som to chcel vidieť rýchlejšie. Čo to znamená? Ako EIB zabezpečí, že nebudú žiadne ďalšie investície do infraštru- fosílnej infraštruktúry, pretože každé euro tam dneska vydané znemožní nulovú uhlíkovosť do roku 2050, čo je cieľ komisie. A to je tajný problém, ktorý treba veľmi rýchlo vyriešiť. Ďakujem. Za GUE Engel, pán Midules, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Skupina Zjednotenej lavice bude hlasovať proti tejto správe a dôvod je presne ten istý, ako čo povedal pán Eichhout za zelených. My sme prišli s veľmi konkrétnymi návrhmi, pán Langen, a vy ste nás za to kritizovali. A ten dôvod, prečo sme to urobili, je, že chceme zrýchliť boj proti chudobe, chceme zrýchliť boj e, s klimatickou zmenou, chceme väčšiu transparentnosť, chceme zabraniť daňovým únikom a naše pozmenujúce návrhy neboli zapracované, neboli akceptované, lebo spravodajca, ktorý je členom ENF, chcel radšej spojiť väčšinu z ECR a e, ďalšími stranami. Ale pán Hoyer, ja si myslím, a to platí aj pre pána Katajnena, ja si myslím, že tá skutočnosť, že namiesto toho, aby sme sa potlapkávali po pleci a za, blahožela si, to nepomôže EIB, aby sa stala lepšou inštitúciou. Áno, odviedli dobrú prácu, ale musia ešte tvrdšie pracovať pretože Európska únia zaostáva v oblasti investícií a EÚ musí prekročiť svoje hranice, musí ísť aj za svoje hranice. Teraz vám prečítam niečo, kde sa hovorí, že EIB nemala špecifické merateľné ciele, aby sa mohlo posúdiť, či sú úspešní alebo nie. Oscar Herix to povedal, pred rokom a bol s členom dvora auditorov. To sú jeho slova. Pán Langen bol tu, je zelený, je komunista, je socialista. Toto je Európsky dvor auditorov. Nemyslíte si, že by sme to mali zohľadniť? Ďakujem veľmi pekne a za AFD pán Coburn. Jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Je predkvapujúca táto situácia a táto správa, ktorá chce od EIB, aby sa od, dištancovala od e, najväčšej svetovej rezervnej meny, je smiešne si predstaviť, že EB operovala v iných krajinách alebo získa peniaze globálnych investorov bez toho, že by menila menu na inú menu. A predsa EÚ chce znížiť závislosť EIB na dolarovom platobnom systéme. A kam to bude viesť? To, čo vysielate, je, že EÚ je opozíciou k americkej zahraničnej politike, a umožňuje EIB požičiavať peniaze Iránu, čo porušuje americké sankcie. A to bol veľmi neslušný krok, si myslím. A my máme znovu na pomoc prelomiť americké sankcie. A toto nie je v žiadnom prípade spôsob, ako máte vzťahy s najdôležitejším spojencom. Podobne post-Brexit UK bude vašim najlepším priateľom. Pán Coburn, máte minútu, ale ako nám môžete ponúknuť po, e, e, dohodu, kde je vlastne zakotvená anexia Severného Írska, ktoré zostane, zostane súčasťou Spojeného kráľovstva. Už ste prekročili svoj čas o pol minúty, pán Coburn. A teraz budeme pokračovať, pretože ak budete takto pokračovať, že predlžíte príspevky o 50%, tak budeme mať problémy s ďalšími kolegami. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz pán Jean-Luc Schaffhauser, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne Barbara za túto skvelú správu, už to povedali aj ďalší kolegovia, ale Nebudem hlasovať. Máme tu pána Hojera a ja vám vytýkam, pán kolega, že ste malo ambiciozní. Neprispôsobili ste tú banku konkrétnej situácii, situáciám eh, a Filip eh, Majštát eh, ten pri navšteve čo navrhoval? Jednotné financovanie na trhoch, aby sa našlo financovanie priamo od centrálnej banky E, financovanie dlhodobého, ktoré je prispôsobené projektom a e, to súvisí s veľkou kapacitou financovania. Otvárajú. Potom po druhé navrhujeme, aby investičná agentúra sa spustila, ktorá by bola prepojená na Európsku e, banku, aby financovala presne také projekty, ktoré nie sú na trhoch alebo nie sú financované trhovým spôsobom v zónach, kde, ktoré sú povedzme slabšie, chudobnejšie pretože sever a juh eurozóny sa čoraz od seba viac vzdialujú. Čiže toto je spôsob, ako prispôsobiť tento nástroj novým európskym e, výzvam, alebo bol by to spôsob. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pánovi Fernandezovi. Sí, buenas noches. Ďakujem pekne. Pán Chojer, Junckerov plán, ktorý vy spravujete a riadite, ten chce podporiť, alebo chce podporiť dopyt v krizovom momente. Mal to byť taký anticyklický nástroj, aby sme podporili e, e, dopyt v momente depresie. Jankov, Junckerov e, plán, namiesto toho už dnes máme FC 2.0 a teraz Invest EU. A otázka, ktorú sa chcem spýtať je, je tu istý problém, ktorý možno e, by sme e, nemuseli aj zvládnuť, a to síce e, tá anticyklická kapacita, ktorú obsahoval na začiatku Junckerov plán, ten možno, tá možno sa stratí, keď sa bude vytvárať permanentný systém, čo je ďalší prvok, ako financovať ďalšími, ďalšie aktivity zo strany investičnej banky, čo je v poriadku, treba mať väčšie investičné schopnosti, ale eh, ten anticyklický moment sa nám tam stráca, podľa mňa. A teda chcem sa spýtať, ako EIB môže tento anticyklický nástroj vylepšiť tak, ako to bolo pôvodne navrhnuté v Junckerovom pláne. Ďakujem. Ďakujem. Pán Papadimulis, máte problém s tlmočením do grečtiny? Je to v poriadku? Ďakujem. Dobre. Takže môžeme ďalej pokračovať. Ďalším rečníkom je pán Vajc. Moji kole, moja pani Kapel e, gratulovala pánovi Hojerovi. Ja sa kým k blahoželaniam nepridám ako polnospodár z Rakúska. Je tu veľká kritika. Zoberme si Ukrajinu. Firma Nipolon, jeden z najväčších producentov osiva, a jeden z najväčších vývozcov s mnohými e, v roku 2017 dostali 21 miliónov na agrofúziu a 7,5 milióna tón rajčín, 2800 e, slnečnicové semena, 15 tisíc pracovníkov, 1,1 miliarda obrad, dostali 250 miliónov a jednoducho dostali e, 85 miliónov a toto je koncern, ktorý, vypro, e, ktorý produkuje 1,5 milióna tón e, hydiny každý rok a zvyšuje túto výrobu a keďže chcú predávať na Európe, založili pobočky na Slovensku a v Holandsku a takýto trh e, e, je dampovaný a potom my, európsky polnospodári, nedokážeme držať krok. Ako má rodinný podnik prežiť, keď ukrajinský agrálny priemysel zaplavuje európsky trh slípkami chovanými v klietkach? Ďakujem veľmi pekne, pán Valc. A teraz máme ešte sedem príspevkov do diskusie chcem vás požiadať, aby ste držali rečnícky čas. Ak máte jednu minútu, tak je to jedna minúta. Ďalším, reč, ďalším postupom je spontánna rozprava. A pán Trojevský ako prvý, jedna minúta. Nebudem sa tu venovať hospodárskej činnosti, Eh, investičnej banke. Nemám k tomu údaje, nevyznám sa v tom, ale so zadosť učinení môžem konštatovať, že stav tejto inštitúcie je dobrý a mali by sme sa tomu tešiť. Chcem apelovať na to, aby sme viac verili tvorivosti priemyslu, pretože to je dôležité pre náš záujem a teším sa, že investície do tvorivého priemyslu sa realizujú, ale ten objem je ešte stále veľmi skromný. Pokiaľ ide o Ukrajinu, tak je to dôležitý partner a podporujeme ho. Mali by sme ho podporovať e, našimi peniazmi. Chcem sa spýtať, ako vyzerajú prognózy. Ďakujem. A teraz pán Otis Marias. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán hoyer zopakujem, čo som povedal už predtým. Európska investičná banka, čo sa týka Grécka, sa stala najväčším podnikom, ktorý požičiava zahraničným inštitúciám v Grécku. Toto je spoločnosť, ktorá mala dať 1,5 miliardy eur na nákup 14 regionálnych letísk. Z týchto 1,2 miliardy eur 600 miliónov sú pôžičky. Európska investičná banka dala Frafortu 180 miliónov eur, aby mohol investovať do letísk. Prečo ste nedali tieto peniaze k dispozícii skôr? Prečo ste nedali tieto peniaze spoločnosťam skôr, ktoré manažovali letiska, alebo štátu, aby realizoval túto investíciu? E, takisto Alfa Banka e, dostala 280 miliónov Fraportu a táto banka má 100 miliónovú požičku od vás o čom vla, čo vlastne teda robíte. Dávate peniaze cudzím spoločnostiam, aby získali do svojich rúk majetok eh, Grécka. Prečo im dávate peniaze len tak, zadarmo? Ďakujem veľmi pekne, pán Marias. Pán Šankeli, nech sa páči. Mňa nepotrebuje ž... Eh, celú minútu, pretože sa budem vyjadrovať eh, aj v ďalšej sekcii tejto diskusii. Zaujímalo ma, že sa už vysvetli, e, vyjadrili traja europoslanci. Toto je posledná príležitosť, e, aby sme sa o tom bavili detailne, aby sme mali korektnú perspektívu o tejto situácii, aj z finančného hľadiska, ale aj z politického. To by bolo veľmi nápomocné, aby sme vedeli určiť našu pozíciu v nadchádzajúcej budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelly. Teraz má slovo komisár Katajnen. Vážení poslanci, iba tri prvky, ktoré neboli a nezazneli v tejto diskusii príliš často, ktoré sú však nemenej veľmi dôležité. Poradenské služby finančné operácie, ktoré sú prítomné v bankách a samozrejme pôžičky komerčným bankám. Tieto sú nesmierne dôležité, keď sa pozrieme na to, čo by banka mala robiť v budúcnosti a kde sa vlastne nachádza v tejto, v tejto, v tejto oblasti. Musíme pripom- pripomenúť, že Európska investičná banka je založená na dopite. Nikoho nenútime, aby si požičiaval, ale snažíme sa, aby klienti, ktorí prichádzajú do banky, mali dostatok finančných nástrojov. Európska investičná banka nie je nejakou e, zázračnou panaceou na naše choroby. E, Európska investičná banka je iba financujúcou inštitúciou, ktorá poskytuje aj poradenstvo vďaka Európskej investičnej banke malé a stredné podniky eh, získavajú financovanie na svoje podnikanie. Všetci vieme, že malé a stredné podniky hrajú kľúčovú úlohu v gréckej ekonomiky. A vieme, že z toho či oného dôvodu grécké banky neboli schopné výjsť v ústrety malým a stredným eh, podnikom. Ale FC a investičná banka eh, to robia a financujú rozličné operácie. Európska investičná banka e, robí mnoho pri vysporiadaní sa e, s klimatickými zmenami. Ale musíme si byť takisto vedomí aj portfóliových rizik. A banka navýšila významne e, financovanie klimatických záležitostí, avšak závisí to aj o klientov, či sú to schopné projekty. My ne, nevytvárame politiky, avšak snažíme sa zabezpečiť naše financovanie. Ďakujeme veľmi pekne, pán Katajnen. Ďalším rečníkom, pán Hojer, nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne, pani predsednička. To je naozaj veľký rozsah otázok a komentárov a nebudem schopný odpovedať na všetky vzhľadom na časové obmedzenia a budem ob- rešpektovať to, časové obmedzenie, ktoré máme. Samozrejme, naša bruselská kancelária sa na vás obratí potom s odpovediami na všetky otázky. E, samozrejme, e, na všetky otázky nedokážem odpovedať bez toho, aby sme nevstupovali do nejakej politickej e, debaty. Ako je napríklad financovanie projektov, ktorí nemajú, bez, ktorí nemajú uhlíkovú stopu. Avšak banka nie je nastavovateľom politík v Európskej únie. My sa snažíme iba dospieť k naplneniu cieľov. Robíme to tak, že prefinancovali sme viac ako 23 miliárd do obnoviteľných zdrojov a zaviezeli sme sa, že toto financovanie dosiahne úroveň 100 miliárd od uzatvorenia dohody v Paríži. Nie len e, z projektovej e, stránky, ale Európska investičná banka uviedla na trh aj tzv. zelené bondy, e, ktoré hm, majú čeliť e, problémom s globálnym oteplovaním. Musím povedať však, že máme naozaj veľkú medzinárodnú, e, medzinárodný problém pri e, konkrétnych kritériách. Samozrejme, nejde o to, aby sme zobrali iba kus papiera, natreli ho na zeleno a povedali, že toto je zelený bond. Treba mať naozaj veľmi presnú taxonómiu a čo je náplň tohto Bondu. A samozrejme zajdem aj trochu hĺbšie do toho, čo je vlastne jeho obsahom a, a zistíme, že nemusíme vždy nevyhnutne implementovať rovnaké kritériá ako implementuje napríklad poberateľ e, požičky alebo väčšina inštitúcie. Takže v tomto ohľade mm, musíme urobiť veľký kus práce a do určitej miery sme túto prácu aj odviedli, dospeli sme k dohody. Ale potrebujeme podobnú, e, podobný systém aj pre ostatné bondy. V prvom rade musíme vytvárať e, udržateľnosť jednotlivých opatrení. Samozrejme, môžeme dosiahnuť dobrú porovnateľnosť, a samozrejme, toto musí byť prepojené e, so vzdelávaním a to môže byť veľmi zložité. Takže žiadam vás pre, pre podporu. Keď hovoríme o medzinárodných a uzatváraní medzinárodných dohod v tomto ohľade, jednou z veľkých zmien za ostatné roky je to, že s Junckerovým plánom sme sa mohli vysporiadať s takými výzvami, e, ktoré prinášalo toto 10 ročie. Avšak e, cyklická úloha banky e, bola aj postupne sa rozširovať. Ešte sme nedosiahli e, maximálny rozmer, ale blížime sa k nemu. Teraz máme povinnosť pozrieť sa bližšie na pozíciu Európskej únie a jej pozíciu v globálnom svete konkurencie. Eh, už 15 rokov však strácame pôdu pod nohami. Eh, Európska únia investuje o 1,5 HDP menej do inovácie ktoré, voči svojim konkurentom, ktorí sú v Ázii a v Amerike. Samozrejme, toto ide na vrúb konkurencie schopnosti a pre Európsku investičnú banku je preto eh, významnou e, povinnosťou investovať do inovácií v čo najširšom slova zmysle, eh, ktorá by začínala už na základných školách. Dovolte mi povedať ešte eh, niekoľko slov o našich aktivitách eh, v zahraničí a mimo Európskej únie. Sme veľmi významným nástrojom financovania mimo Európskej únie. Niekto hovoril o tzv. soft power. Samozrejme, ale na to potrebujeme mandát, externý mandát na pôžičky pre EIB od Európskej únie je pod veľkou hrozbou. A my budeme radi investovať a požičiavať nielen v Amerike, nielen v Afrike, ale aj v Južnej eh, Amerike a v krajinách ASEANu. Avšak na to potrebujeme eh, mandát na zahraničné pôžičky. No a v neposlednom rade Afrika myslím si, že my, Európania, sa musíme zamyslieť nad tým, ako sa stalo, že migračná kríza eh, nás priviedla k výzvam v Afrike. Eh, Afrika nie je len kontinentom, ktorý je pre nás významný ako zdroj migrácie, avšak eh, je významná aj z pohľadu rozvojovej politiky, z pohľadu partnerstva a rozvojovej pomoci. Toto sa konečne dostalo na úlohu dňa a musíme sa na to sústrediť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Hojer. A na záver teraz pána spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať za príspevky a španielským kolegom z SAD. Musím povedať, áno, samozrejme, bolo by eh, vhodné, sústrediť sa predovšetkým na financovanie tretich krajín, avšak tento mandát tu zatiaľ nie je veľmi silný, predovšetkým v oblasti južného partnerstva a pre oblasti západného Balkánu. Bolo financovanie navýšené o 60 miliónov e, do roku 2020 a to je veľmi dôležité aj z pohľadu africkej stratégie. Kolegom z GUE by som chcela povedať, že pravdepodobne viete, že 25% celkového objemu banka e, sa využíva predovšetkým na projekty, ktoré sa sústredujú na boj proti klimatickým zmenám a myslíme si, že tento dopad je veľmi e, pozitívny. Ak samozrejme potrebujeme a chceme tento túto povinnosť banky nejakým spôsobom prednastaviť, e, musíme zmeniť jej mandát. E, pán predseda Hoer, povedali ste veľmi správne, že členské štáty prispeli miliardovými čiastkami a vytvorili rezervu banky 3,5 miliard, miliardy a prostredníctvom eh, investícií sme preinvestovali takmer 3000 eh, miliárd. Eh, musím povedať, že toto je naozaj významná investícia a kolegovi Kobudnovi by som povedal Európska investičná banka, ako povedal kolega Lange, to samozrejme môže znamenať, že 27 členských štátov e, musí e, doplniť e, pôvodný kmeňový kapitál Veľkej Británie a Spojeného kráľovstva a dorovnať ho. Takže samozrejme, aby preto by som poprosila, aby ste aj vy podporili túto správu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem spravodajkyni. A týmto končím rozpravu a hlasovať sa bude zajtra. Ďalším bodom e, rokovania je správa pána Pirinského výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017. je veľmi dôležité, aby pán prezident Hoyer bol aj pri tejto diskusii. 4 minúty dávam e, teraz pánu Pirinskému spravodajcovi na uvedenie správy. You, Ďakujem, pani predsednička, pán prezident Hoyer, pán komisár. Ako pani predsednička povedala, vítame e, tú skutočnosť, že ste prišli osobne medzi nás na túto výročnú rozpravu je to výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB. Mal som tú čest podrobne sledovať činnosť banky z tohto pohľadu, či už ako spravodajca výboru pre rozpočtovú kontrolu, alebo ako tieňový spravodajca. A venoval som sa tomu tých posledných 5 rokov. A som veľmi rád, že môžem uvieť správu, ktorá vychádza z našich výsledkov minulosti a ktorá získala aj veľkú podporu vo výbore. Taktiež chcem zdôrazniť, že správa zdôrazňuje, že vypožičná činnosť banky za rok 2017 e, e, predstavovala 69 miliard eur a finančné hlásenia, ktoré prijali predstavenstvo EIB, ukazuje skutočný obraz finančného postavenia banky v roku 2017, aj výsledky jej činnosti, ako aj peňažný tok v súlade s príslušným účtovným rámcom. Súčasne, pán predseda aj pán komisár, správa hovorí o pokračujúcom znepokojení, ktorý sa týka geografickej distribúcie pôžičiek banky. Hovorili sme o tom niekoľkokrát v uplynulom období a tento rok údaje ukazuje a správa zdôrazňuje ten znepokojujúci fakt, že v roku 2017 polovica členských štátov dostala 80 celkových investícií EIB v EÚ a tých ďalších 14 členských štátov dostalo 10 týchto investícií. Poukazujem na to práve v svetle toho, čo povedal pán komisár Katajnen, ako aj prezident Hoyer v predchádzajúcich diskusiách, a síce, že EIB je pasívnym recipientom projektových požiadaviek, a na základe svojho komerčného posúdenia niečo financuje a niečo nie. To nezodpovedá ale štatutárnym zákonným podmienkam banky hrať aktívnu úlohu v rozvojovom e, v rovnovážnom, vyváženom rozvoji vnútorného trhu, ako aj napomáhať sociálnej a územnej kohézii. Samozrejme, že je tu potrebné mať zdravé investície, ale úloha banky nemôže byť znížená na úlohu pasívneho príjimateľa žiadosti o financovanie. Je tu kľúčová požiadavka na banku a jej činnosť, je to v úvodných ustanoveniach mojej správy, aby vykonávala pravidelné dôsledné posúdenie potrieb jednotlivých sektorov, aby sa vyplnili investičné nedostatky a aby aj identifikovala možné príležitosti. Pokiaľ ide o spravovanie banky, to je presne v rámci právomoci výboru na kontrolu rozpočtu, tak tu chcem povedať, že banka reaguje v súlade s uzneseniami parlamentu a zlepšuje prístup k zápisniciam z rokovaní rôznych orgánov banky. Zlepšuje postup reklamácií stiažnosti, ktorý uplatňuje banka. A v tejto súvislosti chcem privítať a oceniť vyvinuté úsilie. Na záver však chcem poukázať na to, že sú tu ešte stále významné problémy, ktoré sa týkajú prevencie konfliktu záujmov členov F- e, výbor, investičného výboru EFSI Treba uplatňovať prísnejšie pravidla na prevenciu konfliktu záujmov v, v správnej rade a v riadiacej rade. A týka sa to aj zverejňovania informácií, ktoré by mali zabrániť daňovým útikom, únikom, podvodom a korupcii. Ja viem, že som už prekročil svoj časový limit asi o 40 sekúnd, takže nepoviem záverečné zhrnutie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. A ďalším rečníkom je pán prezident Hojer. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Som veľmi rád, že sa môžem druhýkrát prehovoriť plínu dnes večer a prebrať so skupinou EIB a s Európskym investičným fondom to, čo robíme a budeme robiť na podporu európskej ekonomiky. Chcem najmä zdôrazniť, ako kontrolujeme naše finančné aktivity a ďakujem aj spravodajcovi za správu rozpočtového výboru a všetkým, čo prispeli k nášmu úsiliu. Dámy a páni, 18. júla 2017 sme splnili záväzok dodať vyše 250 miliónov eur e, do EFSI. Prekročili sme tento cieľ e, a poskytli sme až 320 miliard eur. Tento úspech ukazuje že naša úloha sa nezmenšuje a naše úsilie zvyšujeme. Práve sme hovorili o niektorých úlohách, o tom, čo sledujeme. A hovorili sme aj o dôsledkoch Brexitu a len o tých najzrejmejších. Správa výboru na kontrolu rozpočtu ukazuje aj interné problémy banky alebo možné výzvy. Chcel by som hovoriť tu o dvoch. To je reforma správovania a posilnenie kohezie. Vážení poslanci, EIB je v čele finančných inštitúcií v oblasti transparencie a kvalite riadenia. Dodržiavame osvedčené medzinárodné postupy a ďalšie postupy investičných fondov to je základom našej politiky transparentnosti revidovanej v roku 2015 a znovu ju prehodnotíme na budúci rok. Takisto sa to vzťahuje aj na našu politiku boja proti korupcii a my chceme fungovať ako banka, ktorá má najvyššie normy. Intenzív, zintenzívnili sme našu spoluprácu s OLAFom, medzi vlád, mimovládnymi organizáciami, ombudsmanom. Ich odporúčania bereme veľmi vážne. A 10 rokov máme mechanizmus e, spolupráce s ombudsmanom, a táto udalosť bola veľmi povzbudzujúca. V roku 2018 február sme spustili novú politiku exkluzívnosti, ktorá je zosúladená s komisiou. Naše orgány prijali ďalej poli- revidovanú politiku sťažnosti v súlade s odporúčaniami ombudsmana Transparency International a ďalších organizácií. Pripravíme sa na budúce výzvy a problémy a takto posilňujeme spravovanie Reformujeme sa, aby sme posilnili interné financovanie. V júli naša správna rada schválila plán rôznych zmien v spravovaní. Bude tam 14 rôznych krokov, ktoré sa spustili a budú sa realizovať pre polovici tohto roku. Nechcem zachádzať do detajlov, ale zdôrazním jeden aspekt a to je aj vo vašej správe posilníme interné prostredie kontroly rizika a riadenia rizika, či už na úrovni manažerského výboru, riadiaceho výboru, ako aj v jednotlivých odvetiach odboroch banky. Budeme mať vždy dohľad nad e, riadením rizika. Takýto človek nebude zodpovedný za iné činnosti v tej prvej línii. Chcem zdôrazniť, že banka tiež dokončuje revíziu svojho etického kódexu, je to veľmi dôležitý bod, o ktorom sa hovorilo nie v uzneseniach parlamentu, ale je to aj to, o čom hovorí náš auditorský výbor. Ďalším príkladom posilnenia našeho správovania je diskusia o zavedení e, rizika, e, vysokého pracovníka pre posúdenie rizika. A samozrejme, ktorý by bol zodpovedný za riadenie. Chceme samozrejme posilniť e, aj rozhodovaciu právomoc správnej, správnej rady, ako aj jej rámec, v ktorom funguje. No a samozrejme, neustále skúmať pridanú hodnotu, ktorú vytvárame. Chcel by som povedať ešte niečo k druhému bodu, a to je dodatočnosť a kohézia. Tento princíp je dôležitý pre EFSI, avšak samozrejme je veľmi dôležitý aj pre samotnú Európsku investičnú banku, pretože ak nás nebude potreba, ak sa s takýmito investíciami dokáže vysporiadať súkromný sektor, E, tak nie sme potrební. E, avšak pri EFSI zvlášť vidíme, že tu je princíp adicionality, dodatočnosti pretože tu musíme reagovať na zlyhania trha, trhu a rozličné investičné situácie. E, samozrejme, toto je iba predpoklad, avšak dodatočne sa ukazuje, že tie prevádzky, ktoré Európska investícia banka financuje, majú naozaj veľmi významný príspevok. No a samozrejme musíme to komplementovať a doplňať ešte financovaním e, z iných zdrojov. A samozrejme musíme k jednotlivým projektom prispôsobovať e, z, z pohľadu verejného blaha, ktoré majú síce rozdielny obsah, ale rovnaký časový e, rámec. My sme na špici a priekopníkmi práve princípu adicionality a musíme povedať, e, že naše služby e, sú už teraz prekalibrované, aby vychovovali tomuto princípu. Ako Európska investičná banka sa pozeráme na štruktúrálne potreby a naďalej podporujeme prístup k udržateľnému financovaniu. Práve preto naša ambícia podporiť rast a zamestnanosť fungujú ako katalizátory eh, pri investíciách a tie sú kľúčové. My samozrejme uznávame, že podpora investícií na jednej strane a prehlbovanie integrácie a kohézie na strane druhej nie sú protirečivé a musíme sa snažiť o obidva princípy a na ich naplňanie zároveň. Potrebujeme samozrejme inkluzívne riadenie a potrebujeme podporiť inovácie naprieč celou Európou. Eh, pretože iba inovatívna konkurencovná Európa môže vytvorať eh, dobré politické základy na spoločnú súdržnosť a kohéziu. Samozrejme, eh, konvergencia a kohézia ostávajú hlavnými prioritami banky. Budeme pokračovať v našich aktivitách a budeme sa sústreďovať na sektorálne eh, eh, pôžičky a 26 našich aktivít v roku 2015 a 2016, ako aj v roku 2017, eh, dostali 29,6 percenta požičiek do prioritných regiónov znamená naplnenie cieľov v podstate do 30 A som veľmi rád, že vám môžem oznámiť, že sme prekročili tento cieľ eh, pre, prior, pre prioritné regióny koheznej politiky a samozrejme investície dosiahli 33